ako zastupcovia našich občanov, ako Európsky parlament, potrebujeme viac finančných prostriedkov v rozpočte EÚ v rokoch 2021 až 2027 pre obnoviteľné zdroje energie, aby sme mohli vytvoriť nové zelené pracovné miesta, aby sme mohli investovať do nových zdrojov energie. Máme novú šancu Nemôžeme už hľadať nové výhovorky, musíme využiť túto príležitosť, aby sme sa stali celosvetovými vodcami. Nemala by nás hnať ekonomika, ekonomické záujmy. Mali by sme sa zaberať na trvalú udržateľnosť a um, máme, by sme na pamäti, že príroda bez človeka prežije, ale človek bez prírody neprežije. Ďakujem. A teraz Dávam slovo kolegyni Alexandre Philips. Thank you. Ďakujem. Preteky môžeme vyhrať, preteky musíme vyhrať, ale nie pre seba, ale pre naše deti tak ma inšpirovali mladí ľudia od Grety až po mladých ľudí všade. Spoliehame sa na naše deti, že nebudú chodiť do školy, že vyrazia do ulic, že e, sa prevezú plachetnicou do New Yorku, len aby upozorili nás, nás politikov na to, čo sa deje. A účinok týchto mladých ľudí e, bol ohromný. A tento parlament má teraz mandát, e, na základe ktorého musí konať klimatické plány do roku 2050 stále počítajú s tým, že dojde k zvýšeniu e, teplot o, o 3 stupne do konca storočia, ale musíme robiť všetko preto, aby to bolo 0 stupňov. Potrebujeme naozaj dobrú novú zelenú dohodu, aby sme mohli bojovať proti chudobe a proti klimatickým zmenám. Ja sa uskutoč, e, ja sa zúčastním 5. klimatického e, štrajku pre môjho syna Rafiho a pre budúcnosť na všetkých. Ďakujem. Ďakujem, Alexandra. A teraz dávam slovo našej e, kolegyni Anes Evren. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán predseda, 4 roky po podpise parížských dohôd konštatujeme, E, priepasný rozdiel medzi záväzkami, ktoré sme prijali a činmi, ktoré e, skutočne uskutočnili e, účastníci a signatári, z ktorých mnohí sú veľkými znečisťovateľmi. Zabudli sme tu spomenúť tie hlavné body boja proti E, klimatickým zmenám. E, budovy, ktoré nie sú dostatočne izolované, vykurovanie domácnosti nie na úrovni dnešnej doby a to všetko produkuje viac ako 60 skleníkových plynov. Práve preto generálny tajomník OSN identifikoval mestá, a miestnu činnosť ako prioritnú činnosť v boji proti klimatickým zmenám. Ako Európska komisia môže e, e, tieto európske mesta do tohto procesu začleniť a čo môže urobiť, aby dokázala svoj leadership e, v tejto dôležitej otázke. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo našej kolegyne Güteland. Nech sa páči, 1,5 minúty. Herr komisionár, den eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Voľby, ktoré u nás eh, práve prebehli, eh, dali parlamentu jasný signál. Treba konať rýchlejšie, nepomalšie, pokiaľ ide o klimatické zmeny a treba prevziať vedúcu úlohu v rámci celého sveta. Treba si vypočuť hlas eh, mladých, pretože musíme teraz urobiť toho o mnoho viac, ako Doteraz dezignovaná predsednička e, povedala, že klíma bude jednou z hlavných e, priorít a takisto aj diverzita, celosvetová diverzita. V New Yorku bude mať možnosť dokázať, že to myslíme vážne. E, môžeme tam ukázať, že chceme viesť na celom svete, pokiaľ ide o klímu a agendu do roku 2030. Nechceme viesť iba slovami, ale chceme aj konkrétne konať. Pre nás ako sociálnych demokratov je je práca s trvá udržateľnou budúcnosťou, práca, ktorá je veľmi dôležitá zo sociálneho ekonomického hľadiska. Musíme naplniť ciele Parískej dohody. Musíme ukázať, že to je najvyššia priorita pre Európsku úniu. Ale to isté sa musí stať aj na celom svete. Je dôležité, aby sa naše členské štáty dali dokopy, aby sme v Európe Eh, aby sme v New Yorku ukázali, že vieme aj konkrétne konať a že berieme vážne Parísku dohodu a agendu do roku 2030 a že budeme mať eh, konkrétne návrhy. V New Yorku budeme mať šancu, musíme ju využiť, musíme ukázať, že sme vedúci kontinent, že vieme aj na medzinárodnej pôde ukázať, že Európa pochopila, aká je vážna tá situácia a že preberáme politickú zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo e, kolegyni Jute Paulus. V 4 roky Parížskej dohode sa e, ukázalo, e, čo sme sa zaviazali urobiť a že je to stále ťažké dosiahnuť, udržať stúpanie teplot pod dvoma stupňami. A budúci týždeň sa uskutoční klimatický summit v New Yorku. A prepačte, pán Kanete, ale nedomnievam sa, že my v Európskej únii e, naplňame na viac ako 100% naše ciele. To vôbec nie je pravda. Keď sa pozrieme na to, e, čo sme podpísali, tak nestačí to, čo robíme, aby sme dosiali naše ciele. Keď sa pozrieme na vedecké výsledky a na zvláštnu správu, tak e, vidíme, aký máme skutočne veľký uhlíkový rozpočet a už je naozaj najvyšší čas a to očakáva novej komisie, že vo všetkých e, oblastiach zistíme, ako to, čo robíme, e, ovplyvňuje ochranu e, klímy. A to nestačí na to e, iba energetická politika, ale patrí sem aj dopravná politika, obchodná politika, pretože niekedy to, čo robíme, je kontraproduktívne. Niekde stúpajú emisie alebo sa nám strácajú pralesy. Situácia je taká, že už ju musíme brať vážne. Mladí ľudia znova výjdu do ulic piatok a dokážu, že politici robia málo. Ďakujem. Ďakujem. Pani Jota Paulus, vaše vystúpenie e, na vaše vystúpenie reaguje modrou kartou pán Furlas. E, znamená to, že kolega e, chce požiadať o nejaké vysvetlenie, ale vy, pani poslankyňa, máte právo odpovedať, či si želáte na túto interpeláciu odpovedať alebo nie. Pani Juta Paulus. For, um, uh, Keď niekto z kolegov požiada o vysvetlenie, tak E, vy máte možnosť odpovedať, alebo... Ešte nepočul som otázku. Ide o to, že jeden z kolegov požiadal uh, o spresnenie. Áno, súhlasím samozrejme s tým. Uh, prepačte. Súhlasiť. Pán Fúras. Palavra. 30 sekúnd. Nech sa páči. Čo bára boli, Δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Είναι στήριξη σε αυτά που λέει συνάδελφος. Ε, ακούω πάρα πολλές φορές από όλους εδώ να λένε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 No Pani Jutta Paulus. Veľmi pekne ďakujem za túto otázku. Myslím si, že parlament vie zohrať e, rozhodujúcu úlohu. Naša úloha spočíva v tom, aby sme tlačili na novú komisiu, pokiaľ nebudú konať dostatočne rozhodne. Ak nebude komisia pripravená zvýšiť e, cieľové e, ukazovatele, ktoré sme už schválili do roku 2030. Vieme, že to nestačí a preto vyzývam všetky politické skupiny zastúpené v parlamente, ktorým záleží na prežití našej civilizácie, aby sme spolupracovali, aby sme prekonovali rozdiely medzi politickými názormi, pretože ide o našu spoločnú vec, ide o spoločnú povinnosť. Musíme posilniť naše konkrétne kroky. Ďakujem pekne za túto otázku. Ďakujem. Posledné vystúpenie z zoznamu rečníkov. Pani Tóth, 1,5 minúty. A klímaváltozás elleni globális küzdelem és a párizsi megállapodás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 svedčia o tom, e, že e, ide o to, že e, Európska únia vytvára iba 10 svetových emisí a zmena sa dostaví, pokiaľ všetky krajiny si stanovia svoje ambície, budú ich plniť, tak ako Európska únia. A preto vítam ten dôraz dezignovanej predsedničky komisie, ktorý kladie na medzinárodné rokovanie e, v otázke e, e, pôsobenia proti klimatickým zmenám. Musíme monitorovať túto činnosť, pretože ide o budúcnosť planety. Obrigado. Ďakujem, pani Todd. Um, je tu modrá karta od nášho kolega Bernarda. Želáte si reagovať, odpovedať? Prijímate modrú uh, kartu pána Bernardyho? Prijímate? Pani Todd. Dobrý. Ďakujem. Pán Benavid, nech sa páči, 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. Moja otázka bola skôr na pani Poleson, nie na pani Todd. Môžem eh, položiť túto otázku pani Poles? Nie, ďakujem. Už, tiem, už tu bol eh, mod, už tu bola modrá karta počas vášho vystúpenia a uh, Teraz budeme pokračovať eh, postupom spontánnych vystúpení. Mám tu sedem žiadostí o slovo a môžem dať slovo každému zapísanému za predpokladu, že budú všetci rešpektovať eh, čas, ktorý je na túto procedúru určený. Dávam teraz slovo kolegovi Žuanovi Frejrovi jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Klimatické akcie Udržateľný rozvoj e, sa stali centrom politickej rozpravy. Ale okrem toho, okrem pro, mimo e, povrchnosti, oportunizmu a propagande, s ktorými sú tie otázky často riešenie, čo tu zostáva? Zostáva tu bohužiaľ e, to, že trváme na tých istých politikách, ktoré znemožnili pokračovanie udržateľného rozvoja a udržateľné vzťahy medzi človekom a prírodou. Niektorí e, sa vehementne hlásia ku klimatickým cieľom a udržateľnému rozvoju a pritom sú to tí istí, ktorí otvorili do Korán dvere tej politike, ktorá ničí životné prostredie e, obchodom. sú to naše politické a poľnohospodárske politiky, ktoré e, pomáhajú delokalizácii a zvyšujú spotrebu energií a materiálov na uspokojenie tých najzákladnejších potrieb. Pán komisár, niekto v komisii už e, urobil nejaké výpočty, a, ako navýši e, hladinu kyslíka dohoda s Mercosurom v oblasti poľnohospodárstva. My potrebujeme také poľnohospodárstvo, ktoré bude udržateľné. To terajšie nie je udržateľné ani z ekonomického, ani z ekologického hľadiska. Je to čistý kapitalizmus. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšie vystúpenie. Pani Mária Spiráky. Jedna minúta, nech sa páči. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ďakujem, vážený pán predseda. Európska únia je skutočne na čele klimatických aktivít a je to jedno z našich privilegií, pán komisár, aby ste boli na čele tohto hnutia, rovnako aj Európska únia riadi e, s legislatívou jednotlivé členské štáty, ale bohužiaľ to nestačí. Nová zelená dohoda, ktorá bude predstavená Francom Timmermansom, bude riešiť otázky e, konkurencie schopnosti európskeho priemyslu a potrebov rýchlo zmeniť e, pôvod elektrickej energie, ktorú používame, aby sme mohli prejsť k obnoviteľným energetickým zdrojom. Tento nový Green Deal nám umožní E, bojovať efektívnejšie proti klimatickým zmenám. Bude sa to týkať krajín aj regiónov a cieľom bude nový udržateľný rozvoj a financovanie nových technológií a výskumu. A peniaze môžu e, prichádzať z rozpočtov národných a zo všetkých nástrojov, ktorými disponujeme, ale rovnako aj z privátnych investícií. To je niečo, čo je veľmi dôležité pre nás, pre všetkých, ak chceme dosiahnuť technické ciele, tak musíme mať cyklický priemysel a musíme absolútne vychádzať z tohto nového New Green Deal, aby sme mali skutočný, udržateľný a zelený rozvoj. Ďakujem. A teraz dávam slovo Marii Grapini. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážne pán komisár, milí kolegovia. Domnievam sa, že pozícia Európskej únie je v tejto veci jednoznačná. Nepochybne máme stanovené cely pre obdobie roku 2030, prípadne 2050. Domnievam sa však, že e, e, budúca komisia, ktorú máme čoskoro schváliť, e, bude uplatňovať praktický prístup s tým, aby sme splnili cieľe zovateľe roku 2050. Tento summit je dôležitý, pretože e, životné prostredie znečistuje nielen Európa. Ak budeme konať hrázne, e, e, je to jedna vec, ale uvedomujeme si, že znečistovanie ovplyvňuje celý svet a trpí celoživo, celosvetové životné prostredie. Potrebujeme mať konkrétne riešenie na celosvetovej úrovni a som toho názoru, že OSN sa musí viac angažovať v tejto veci. Takisto sa domňujem, že nový viaceročný finančný rámec musí sa upraviť s tým, aby e, zdolal túto výzvu. Musíme pomôcť malým a stredným podnikom, aby sa prispôsobili na klimatické zmeny. Bez výskumu si neporadíme. Ďakujem. A teraz dávam slovo našej kolegyni Eli Chance.

Ďakujem. E, v piatok po celom svete mladí ľudia výjdu na ulice a budú žiadať, aby sme e, efektívne konali proti klimatickým e, zmenám. Myslím si, že je to inšpirujúce a môžeme reagovať tromi spôsobmi. Musíme prejaviť solidaritu s štrajkujúcimi pre boj proti klimatickým zmenám. Musíme zvážiť svoje vlastné počínanie, ale musíme byť preventívni. Musíme sa snažiť o systémové zmeny. V Európe eh, sme vybudovali mm, eh, prosperitu na využitie fosílnych eh, palív. Vyvážame to do celého sveta čelíme klimatickej zmene, je to nepriateľná úroveň nerovnosti a preto sme osobitne zodpovední, aby sme išli príkladom pri zabezpečení nulového uhlíkového vplyvu v boji proti nerovnosti. To je dôležité pre to, aby náš parlament a národné parlamenty tam e, pôsobili. Musíme e, to premeniť na konkrétnu politiku. Nesmieme mať e, obchodnú politiku, ktorá podporuje odlesňovanie, namiesto toho verejná dopravu, e, uhlíkové neutrálne budovy, zelené polnohospodárstvo. Musíme e, využiť príležitosť e, prechodu na nulové uhlíkové hospodárstvo, aby sme pomohli vytvoriť budúcnosť, ktoré si zaslúžia naše deti. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Nikoli Volosovi. Jedna minúta. Eh, Vážne pán predsedajúci, hm, hovoríme o cieľoch, o ambíciách, eh, ale hm, je zle, že naša politika iba zhoršuje. IPCC hm, eh, vyzýva, aby sme do roku 2030 znižili redukcii o 30 a o 40 rokov, o 10 rokov neskôr. A to je nie v súlade s rozšírením Eh, nových eh, plinárenských systémov eh, skvapalného plynu a im dovozu zo Spojených štátov skvapalného plynu. Mm, Spoločnosť Shell patrí medzi najväčších znečistiteľov vo svete, lobujú komisii a ovplyvňuje naše plány do roku 2050. Myšlienka o tom, že Mm, e, plyn e, e, je lepší než mm, nefosilné paliva vytvorila Shell. Nenaplníme svoje klimatické plány, ak nespochybníme neoliberalizmus. Ďakujem. A teraz na jednu minútu kolega Kanev, nech sa páči. Благодаря, господин председател a nie všetci sme roztrevожени od krízata na klimat. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My sme všetci znepokojení vývojom otázky klimatických zmien. Sme znepokojení tým, že lesy, rieky, moria, a naša potrava sú týmto ovplyvnené. Neznepokojí nás to, že príliš veľa hovoríme a malo konáme. Moja odpoveď e, znie takto. Žiadna politika nebude úspešná, pokiaľ e, sa neobráti z oči voči e, ľuďom, pokiaľ nebude zohľadňovať potreby ľudí aby e, e, e, nechránila poľnohospodárstvo, priemysel, ale ľudí, politika, ktorá odpudzuje regióny, nie ponecháva ľudí na pospas E, osudu potrebujeme e, politiku v oblasti ochrany zmien, ktorá spolieha sa na inovácie a vedú. A na záver našej rozpravy ešte skôr, ako dám slovo e, pánovi komisárovi, dávam slovo Karlosovi Zoríňovi. Klimatické zmeny sú najväčšou výzvou, pred ktorou ľudstvo stojí. Stojíme pred obrovskými výzvami prispôsobovania sa a ochrany biodiverzity vedci majú e, naozaj a vedecké prístupy majú prioritu, ale sú tu samozrejme ďalší, ktorí stiahujú svoje e, podpisy spod dohôd na ochranu planéty. V tomto kontexte Antonio Guterres zvolal klimatický summit v New Yorku na budúci týždeň. Chce tým podporiť šéfov štátov a vlád, aby osobne prispeli k znižovaniu emisí E, my, naša európska ekonomika je najambicioznejšia v oblasti klimatických zmien a boja proti ním. E, v predchádzajúcom volebnom období som bol členom negociačného týmu ohľadne e, energetickej únie a teraz môžeme ísť ešte ďalej. Môžeme ísť ku globálnym výzvam a odstránení a znižovaní emisí uhlíka. Ale musíme byť rýchli pri konkretizácii našich cieľov nemáme jeden plán, máme 27 národných e, e, plánov a máme jeden plán európsky. Teraz treba, aby bol skonkretizovaný. E, Pán komisár Miguel Arias Canete si vypočul rozpravu a ja mu teraz dávam slovo, aby uzatvoril našu rozpravu. Nech sa páči. Pán predseda a vážení e, poslanci a poslankyne, ďakujem veľmi pekne za vaše e, vystúpenia. E, dokázalo to, že klimatické ciele sú naozaj v srdci rozpravy v Európskej únii. Niektorí Európania sa až príliš kritizujú a myslím si, že v New Yorku Európska únia má veľmi dobrý príbeh, ktorý tam môže porozpráva. Naša energetická legislatíva bola schválená v parlamente e, s väčšinou 80 Naša klimatická legislatíva tu bola schválená e, viac ako 78 hlasovalo za. Bola tu e, rozsiahla podpora návrhov komisie. A kde sa nachádzame teraz? Aký príbeh môžeme porozprávať v New Yorku? My, Európania, máme eh, najambicióznejší príspevok, ktorý je vyjadrený stranami klimatického dohovoru znížiť emisie minimálne o 40 do roku 2030. Máme tu záväznú legislatívu, aby sme dosiahli stanovené ciele. A dokonca môžeme aj prekonať tieto ciele, pretože e, máme legislatívu, ktorá nám umožní znižiť e, emisie o 45 Máme teda ambiciozne ciele, máme záväznú legislatívu, máme takisto aj e, silné riadenie týchto akčných plánov. Ak sa zmení vláda v USA, tam sa mení politika. Ale v Európe sú krajiny, ktoré majú za každým iné vlády, ale politika ostáva rovnaká. Máme ambicioznú zaangažovanosť, um, máme e, silné ciele a to, čo máme pred sebou, je naozaj veľmi ambiciozne do roku 2005. Na oktobrovej rade 24 členských štátov podporilo um, naše ciele. A mám naozaj E, veľké očakávania, že ciele do roku 2050 e, budú stredobodom pozornosti. Tento plán, ktorý máme teraz, je o mnoho ambicioznejší ako IPCC, pretože IPCC hovorí, že na celosvetovej úrovni e, musíme sa stať neutrálnymi do roku 2060 na neskôr roku 2080, takže e, budeme e, prvou ekonomikou, ktorá by mala byť e, uhlíkovo neutrálna do roku 2050. Európska komisia sa zaviazala, že uzavrie zelenú dohodu v prvých 100 dňoch a tam bude aj prvý klimatický zákon v Európe. Naozaj máme silný príbeh, ktorý môžeme e, porozprávať v New Yorku. Okrem toho, e, zvolená predsednička e, chce znižiť emisie do roku 2030 o 50 A máme teda dobrý príbeh a takisto tu máme aj veľkú podporu pre rozvojové krajiny, pretože to, čo je dôležité, nie je to, že Európska únia bude najambicioznejšia, ale že podporíme aj iných ľudí v tom, aby naplnili ciele. Musíme presvedčiť svet, že sa musí obrať e, týmto svetom. My sme e, najväčšími donormi um, rozvojových krajín. 120 miliard každý rok. Môžeme byť hrdí a máme pred sebou dlhú cestu, ale sme vodcami v tejto oblasti rozvíjame energetickú efektívnosť, prestávame používať fosílne paliva, vytvárame pracovné miesta v zelenej ekonomike a potom nás bude sledovať a nasledovať aj celý svet. V klimatickej politike musíme robiť, čo sa dá. Som si istý, že aj nová komisia bude podporovať tieto ciele keď sme pripravili návrhy, e, parlament schválil tieto ciele a teraz tu máme e, záväzky e, novozvolené predsedničky a, a verím tomu, že budeme ďalej naplňať tieto záväzky. Mám iba dve pripomienky. Stať sa klimaticky neutrálnym je e, revolúcia ekonomická aj sociálna väčšia, než e, bola zrejme priemyselná revolúcia, pretože sa zmení spôsob, akým e, vyrábate energiu, spôsob, akým vykurujete a chladíte. Meníte spôsob, akým váš priemysel Eh, bude vyrábať eh, tovar a výrobky a spôsob, akým eh, sa budeme prepravať, sa tiež zmení. A to je revolúcia. Takisto aj polnospodárstvo musí znížiť emisie metánu a používanie hnoju. Jednoducho rôzni výrobcovia budú musieť zmeniť svoj spôsob správania. Ale je to aj veľká sociálna zmena a preto je veľmi dôležitý e, tento e, prechodový fond. A som naozaj veľmi šťastný, že komisia bude podporovať e, ľudí cez tento prechodový fond. Toto je zásadné. Nemôžeme zabudnúť na nikoho v tejto veľkej transformácii európskeho sociálno-ekonomického systému. A preto sa musíme starať o našich občanov, našich ľudí tak aby sme mali sociálny a spravodlivý prechod. No a pokiaľ ide o pána Ferejdu, eh, hovorilo sa o účinkov Parískej zmluvy o Mercosure a eh, chcel by som povedať, že Európska únia eh, chce podporovať klimatické aktivity v rôznych krajinách a chce pomôcť rôznym krajinám dosiahnuť environmentálne normy. Mm, asociačná dohoda Mercosur dodržiava tento prístup. Je tam kapitola o, utrvalo udržateľnom rozvoji a o ochrane životného prostredia. Parížská dohoda obsahuje e, záväzky, e, ktoré e, strany, ktoré sú zmluvnými stranami Parískej dohody, majú dodržiavať a majú prispievať E, k týmto cieľom. Stiahnutie sa z Parískej dohody alebo porušenie e, tejto dohody bude aj porušením dohody medzi Mercosurom a Európskou úniou. E, všetci, ktorí sú v Mercosure, musia prispieť aj k naplneniu Parískej dohody. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár, za vystúpenie aj za vašu prácu a spoluprácu s Európskym parlamentom počas uplynulých rokov. Samozrejme, Európsky parlament bude so záujmom sledovať e, blížiaci sa New Yorkský summit a dúfame, že Európska únia si udrží líderstvo v klimatickej agende v globálnom meradle. A teraz končím túto rozpravu nasledujúcim bodom nášho dnešného programu je správa pána Gualtieriho o menovaní novej predsedničky Európskej centrálnej banky. E, kandidátkou je pani Christine Lagarde. Ešte skôr, ako otvoríme túto rozpravu, chcel by som vás poinformovať a pripomenúť vám tým, ktorí to ešte neviete, že na tomto plenárnom zasadnutí budeme používať, budeme testovať nový systém elektronického registrovania žiadosti o HDA a modrých kariet. Informácie boli zaslané všetkým poslancom aj poslankyňam. Tieto inštrukcie sa nachádzajú aj na vašich miestach a na to, aby ste mohli teda sa prihlásiť o vystúpenie buď e, v procedúre keď teda spontánnych vystúpení alebo s modrou kartou, tak prosím používajte príslušné tlačidlá na vašich zariadeniach, elektronických zariadeniach na stole. A e, kým tento systém budeme testovať, tak súčasne bude možné e, hlásiť sa aj e, predchádzajúcim tradičným spôsobom o vystúpe, do týchto vystúpení, ale vyzývam vás, aby ste dávali prednosť tejto novej metodológii, a samozrejme pripomínam, že nemôžete zabudnúť si doma svoje hlasovacie karty, lebo iba e, cez ne sa môžete prihlásiť do debaty prostredníctvom týchto nových nástrojov, ktoré máme k dispozícii. A teraz začneme rozpravu e, k ďalšej téme. Ako viete, správa o ktorej budeme teraz diskutovať, tak ňou bol poverený náš bývalý kolega Roberto Gualtieri, ktorý e, sa medzi časom stal ministrom hospodárstva Talianska a my mu samozrejme želáme veľa šťastia a úspechov pri e, vykonávaní jeho funkcií. E, preto E, jeho správa bude predstavená e, kolegyňou Irene Tignali, ktorá bola včera zvolená za predsedničku výboru EKON a teda nahradí nášho kolegu Gualtieriho. My jej želáme samozrejme veľa úspechov e, v tejto dôležitej funkcií v tomto dôležitom e, parlamentnom výbore. A ona teda dostane slovo na začiatku našej rozpravy. Pani Tyňali, máte 6 minút a keď ste už prejavili e, záujem využiť tento rečnícky čas. Takže dávam vám slovo pani Tyňali. Nech sa páči. Mr. Ďakujem, pán predsedajúci. Na základe tejto správy Európska, eh, Európsky parlament sa vyjadruje ohľadom menovania eh, nového, novej prezidentskej Európskej centrálnej banky. Táto inštitúcia sa stala základným eh, pilierom nielen v otázke realizácie menovej politiky, ale aj celého procesu hospodárskej integrácie Európy. Nominácia Christine Lagarde, prvej ženy, ktorá bude zastávať túto pozíciu, je už historickým e, eh, iným krokom. Deje sa to iba po uplynutí niekoľkých mesiacov, keď sme eh, tu oslovili 20. Eh, výročie eura. Jednotná mena je predovšetkým veľmi mocným hospodárskym nástrojom nie len je prírodným eh, doplnkom jednotného trhu, ale ako povedal eh, prezident Centrálnej banky Mario Draghi, mm, eh, je hlavným nástrojom na zachovanie menovej zvrchovanosti v integrovanom svete. Euro to nie len iba hospodársky nástroj, predovšetkým ide o ambiciózny politický projekt. Je to základ Európskej únie založenej na princípoch mieru a prosperity. Je to nevyhnutný nástroj na ochranu a podporu hospodárskej, sociálneho a politického modelu Európskej únie e, čelom, e, v čelo dôležitým transformáciám e, tejto doby. Počas uplynulých 20 rokov napriek nedokonalosť systému riadenia, hospodárskeho riadenia Európy jednotná mena preukázala svoju sílu a odolnosť aj keď čelila e, e, jednej z najväčších kríz v histórii, okrem politického odhodlania zachovať integritu, e, odhodlanie Európskej centrálnej banky a aj ich prezidentov zachovať jednotnú menu na základe konkrétnych opatrení menovej politiky, e, konkrétne prispela e, k ochrane eura a e, blaho bytu všetkých občanov. 76 písomných odpovedí kandidátky, ktorá tvoria prílohu našej správy ako intenzívne vypočutie vo výbore pre hospodárske veci 4. septembra preukázala nie len to, že pani Christine Lagarde si uvedomuje e, e, zložitosť úloh pred ňou, ale e, je odhodlaná nadviazať na činnosť predchodcov a bude nadalej plniť túto dôležitú misiu. Väčšia zhoda, ktorú získala kandidátka vo výbore ECON, je Mm, dobrou, e, dobrým základom pre výsledok dnešného hlasovania. Avšak naša úloha tu nekončí. Ako je uvedené v zmluvách a v súlade e, s, e, s činnosťou našich výborov a celého parlamentu, budeme naďalej sledovať činnosť a rozhodnutie ECB prostredníctvom okrem iného e, e, štvrťročných e, monitorovacích dialogov, správ a interpelácií poslancov. Budeme nároční, budeme očakávať od našej inštitúcii, aby naďalej plnila svoje základné úlohy. Ak chceme naplniť svoje ambiciozne ciele, a teda posilniť e, e, stabilitu eura, to samo o sebe nestačí. Musíme e, E, vytvárať nové inštitúcie, nové nástroje a musíme vypracovať európsku politiku, aby sme monitorovali vývoj. Je nevyhnutné, aby sme autenticky prehlbili našu menovú a hospodárskú úniu, ako to uvádza e, v program predsedničky Ursula von der Leyen, vrátanie opatrení e, na plnú implementáciu sociálneho piliera, ako aj prehodnotenia systému hospodárskeho riadenia Európy. V tejto súvislosti ako spolu zákonodarcovia sme e, pripravení postaviť sa zoči voči týmto výzvam. Ďakujem. Ďakujem. Pani Tinali. A teraz dávam slovo pánovi Dombrovskisovi, ktorý je podpredsedom komisie a dnes je tu medzi nami a ja mu s radosťou odovzdávam slovo. Mr. Chair, Vážený pán predsedajúci, e, e, vážená pani spravodajkyňa, ctení poslanci, pre mňa je vždy e, veľkou radosťou zúčastniť sa rokovania Európskeho parlamentu. Dnešné hlasovania o kandidátky na post predsedničky, prezidentky Centrálnej banky je obzvlášť dôležitý, pretože ECB zohráva kľúčovú úlohu v ekonomickej politike únie zmluvy zakotvujú nezávislé postavenie ECB pri realizácii menovej politiky a tento princíp komisie e, jednoznačne bráni a je to dôležité pri e, zachovaní našeho cieľa, zachovania cenovej stability. Ctení poslanci avšak e, nezávislosť a povinnosť skladať účty do roka v ruke E, e, e, ide o dôležitú súčasť mechanizmu, na základe ktorého ECB skladá účty pred parlamentom v súvislosti a s prihľadnutím na stanovisko parlamentu. Rada navrhla pani Lagarde ako kandidátko na post prezidentky ECB. Súhlasím s výborom EKON a riadicou radou, že splnia všetky predpoklady a bude e, správne plniť e, mandát ECB. Úloha ECB v e, hospodárstve Európy je nezastupiteľná, zaistuje stabilitu cien, čo je predpokladom fungujúcej menovej zóny konanie ECB počas hospodárskej krízy umožnilo nám vyhnúť sa deflácii a zaistiť hospodárskú obnovu. Avšak Mm, nízka inflácia e, e, po krízi je typická pre e, eurozónu a menová politika to nezmení. Potrebujeme podporu zo strany štrukturálnych reform a fiskálnej politiky. Pokiaľ ide o štrukturálne reformy, treba využiť všetky páky, aby sme prispeli k transformácii podnikovej sféry a zamestnancov, aby sme sa prispôsobili na klimatické zmeny, na digitalizáciu, na globálnu neistotu v otázke fiskálnej politiky e, s prehľadnutím na obmedzenie udržateľnosti musíme zvýšiť domáce dopyt a investície. Kristín Lagardová hovorila o tom vo svojom úvodnom slove na zasadnutí e, výboru EKON a môžem s ňou iba súhlasiť z, dlhodobšie, z dlhodobej perspektívy e, domnievam sa, že je dôležité zachovať e, e, hospodárskú a menovú úniu. Musíme spojiť kapitálové trhy, musíme dokončiť bankovú úniu, to je základom odolnejšej eurozóny. Teším sa na vaše názory, na pokračovanie dobrej spolupráce s ECB. Ďakujem. Obrigado, senhor comissário. Ďakujem, pán komisár. A teraz začneme s vystúpeniami našich kolegov poslancov. Prvé vystúpenie patrí nášmu kolegovi Markusovi Ferberovi. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán popredseda komisie, vážení kolegovia. Peňažná politika ECB je politika, ktorej mnohí pozorovateľe eh, intenzívne rozprávali. Vzniká tu dojem, že ECB eh, sa viac stará o zdaňovanie hospodárstva, než by sledovala svoj eh, primárny cieľ, a to je zabezpečenie cenovej stability. Už len rozhodnutie z minulého týždňa znova začať program skupovania úverov prijal olej do ohňa. Európska e, centrálna e, banka pod Mariom Dragim prišla o dôveru. Preto e, je dobré, že Christine Lagarde sa prihlásila akciám, ktoré sú uvedené v zmluve. Sociálna demokracia nie je slepá ani hluchá, keď ide o dodržiavanie zmluvy a treba to vziať na vedomie zaviazať sa k tým cieľom, ktoré sú tam, znamená v stredozomom horizonte aj to, že ECB eh, e bude musieť vystúpiť zo súčasnej eh, politiky. Nemôžeme stále vysieť na eh, lacných peniazoch. Christine Lagarde si dala za úlohy aj lepšie odkomunikovať peňažnú politiku Európskej únie. Je to nevyhnutné treba predsa mať e, zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré sa urobia, ale k lepšej e, komunikácii patrí to, že pani Lagarde nebude iba poču- e, rozprávať, ale aj počúvať. To sú pre nás dôležité otázky do budúcnosti. Riaditeľ ECB sa musí viac sústrediť na svoj mandát my ako EPP podporíme dnes pani Lagarde. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz dávam slovo nášmu kolegovi Fernandezovi. Nech sa páči. A, e, mikrofón. Mikrofón, prosím. Ja som hovoril, že sa chcem najskôr poďakovať za slovo aj pánovi Dombrovskisovi za to, že je tu pred dvoma týždňami sme mali E, vo výbore Ekon kandidátku a e, predviedla vystúpenie, ktoré nás veľmi uspokojilo. E, pani kandidátka Lagardová načrtla kontinuálnu líniu s prácou Mária Draghiho, ktorú on odvedol za posledné roky a zároveň dokázal zachrániť euro v tých najkritickejších okamihoch. Kandidátka navyše bola za to, aby sme zrevidovali koncepčný rámec monetárnej politiky, samozrejme v rámci rešpektovania zmluv, kde existuje dostatočná marža na to, aby sme dosiahli stabilitu cien. Zároveň chcem povedať a využiť prítomnosť komisára Dombrovskisa, že potrebujeme takú fiskálnu politiku, ktorá by išla ruke v ruke s monetárnou politikou, lebo inak e, sa nám nepodarí dosiahnuť to, čo sme si predsa vzali. Ďakujem. Ďakujem, pán Fernández. A teraz dávam e, slovo kolegovi Luisovi Garikánovi. Ďakujem, vážený pán predseda. E, my sme tu na to, aby sme vlastne vyhodnotili e, schopnosti pani Lagarde. E, je pravdou, že pred dvoma týždňami sme vo výbore EKON privítali ju na vypočutí a ona nás viac ako uspokojila svojimi odpovediami. A my by sme chceli využiť túto príležitosť, aby sme kritizovali ECB za posledné roky ECB za posledné roky bola vždy jedinou inštitúciou, ktorá e, bojovala proti kríze, ktorá mala skutočne nemysliteľné dôsledky. Niekto hovorí, že e, monetárna politika, e, že tam robí ECB príliš zasahuje, že príliš intervenuje. Áno, ale dôvod nie je E, pretože to chce ECB robiť, ale je to preto, že členské štáty nerobia to, čo by mali robiť. Členské štáty, tak ako to povedala pani Lagarde vo svojom vystúpení, môžu urobiť veľa vecí. Napríklad polovica štátov e, e, menovej únie nemajú deficit pod kontrolou. A niektoré zase majú dobré výsledky a tam môžu investovať do budúcnosti. E, a to je dobré pre všetkých občanov. Rovnako štáty, e, ktoré majú menšiu kapacitu ako Španielsko, tiež môžu niečo robiť pre občanov, môžu bojovať za to, aby sa e, uskutočnili e, štrukturálne reformy vo vzdelávacom pracovnom systéme, ktoré potom následne môžu umožniť vyššiu mieru rastu v týchto krajinách. A Európsky parlament a európske inštitúcie tiež môžu ešte oveľa viac v tomto smere urobiť. My tu máme niektoré témy, ktoré zostali paralizované a ktoré treba oživiť, napríklad bezpečnosť vkladov a mnoho ďalších vecí, ktoré treba skutočne urobiť, aby sme e, obnovili rast. A my budeme hlasovať za pani Lagarde, pretože e, si myslíme, že je veľmi schopná, že dokáže e, túto prácu urobiť. Otázka však stojí, dokážeme urobiť aj my svoju prácu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. A teraz dávam slovo nášmu kolegovi Gigoldovi, nech sa páči. Prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Diskusia o nominácii pani Lagarde je podľa mňa iba e, manéver na odvedenie pozornosti. Je to e, jasný signál. Určenie pani Lagarde je v podstate potvrdenie e, základného kurzu podľa Mari- pod Mariom Dragim a ECB. Bez ECB by sme nemali cenovú stabilitu, e, pretože najmenej stabilná mena je taká, ktorá nemá stabilitu a preto sú tu tie útoky, že ECB eh, nesplnila eh, svoj mandát. Namiesto toho tu máme takú situáciu, že členské štáty eurozóny neplnia svoje úlohy. A to ani v krajinách, ktoré bojujú s hospodárskymi problémami, ktoré eh, nemajú dostatočné sociálne-ekonomické reformy a nedosahujú pokrok. A to platí aj pre krajiny, ktoré sa snažia eh, odstrániť eh, svoje dlhy ale v týchto e, krajinách sa hovorí o ekologickom a sociálnom pokroku a reforme. E, členské e, štáty musia robiť fiskálnu politiku do určitej miery. To je predpokladom na to, aby peňažná politika už nemusela podstupovať tie rizika, ktoré musela podstupovať. A mali sme tu jasné signály a je to aj dobrá vec, že tu máme prvýkrát ženu v tejto pozícii a tešíme sa. Ďakujem. A teraz dávam slovo na jedno na jednu minútu kolegovi Jane Mansovi. Nech sa páči. Dámy a páni, kolegovia, väčšina dvoch strán už nie. Väčšina, ktorú máme, máme väčšinu troch strán a napriek tomu, že sa rozšírili, tak s istými trikmi e, dostali do parlamentu menovanie Francúzov, Nemcov, Macron, Ursula von der Leyen, dokonca aj Cinque Stelle museli e, súhlasiť s touto väčšinou, dokonca aj väčšina Poliakov z EKR a väčšinou hlasovali za e, von der Leyen. A predsednička ECB v osobe pani Lagarde patrí k tomu. Vieme, že bude ďalej viesť nereálnu eurozenu. Správe sa hovorí o tom, že bude slepo podporovať to, čo sa deje, aby ste mohli tento kontinent pochovať pod dlhmi a hlavne pod štátnymi dlhmi pani Lagarde, ten potlesk pre ňu znie čoraz viac ako orchester na Titaniku. Budeme hlasovať proti nej. Ďakujem. A teraz dávam slovo nášmu kolegovi Eppingovi. Ďakujem mm, eh, veľmi pekne, pán predseda. Európska centrálna banka je predsa najsilnejším orgánom eh, Európskej únie, ale kde sa teraz nachádza eh, táto inštitúcia? Keď sme sa na ňu pozreli minulý týždeň, videli sme, že je roztrieštená. Aj eurozóna, rôzne krajiny majú rôzne politiky. A na poslednom zasadnutí ECB pán Draghi prišiel e, s ďalším záverom. Ďalšie peniaze sa budú tlačiť, opäť sa budú e, krajiny zadlžovať, e, úroky budú stúpať. Ale pán predseda, aj predseda Národnej banky, predseda Nemeckej banky a iných národných bank sa tiež voči tomu vyjadrili. 60 hospodárskej síly sa vyslovili proti um, pánovi uh, Dragimu. Ako to má ísť teraz ďalej? Uh, pani Lagarde bude pokračovať v tejto politike a ide tu o uh, tých, ktorí uh, si šetria peniaze, ukladajú peniaze, budú ich mať stále menej, takisto aj uh, Dôchodcov dostáva dostávať stále menej, mladí ľudia sa nedostanú peniazom. Ako má to ísť ďalej s eurom? Na dvere klope recesie a občania sú bezmocní. Treba niečo robiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz na dve minúty dostane slovo naša e, kolegyňa pani Obry. Nech sa páči. Drahí kolegovia, aké smiešné pocity e, náš novozvolených poslancov, keď diskutujeme o predsedníctve e, Európskej centrálnej banky, zatiaľ čo hlavná kandidátka, jediná kandidátka tu nie je prítomná. A my, keď chceme, my tu chceme diskutovať o úlohe a e, práci ECB do budúcnosti a ona nepracovala ani za klímu, ani za rovnosť. Christine Lagarde pozná veľmi dobre, aká je situácia v oblasti nerovnosti. Keď bola predsedničkou e, Medzinárodného menového fondu, o tom hovorila, ceny narástli dvakrát a e, tá redukcia nerovnosti e, má stále tú istú odpoveď. Stabilita cien. ECB investovala, umiestnila na trhe viac ako dve miliardy e, eur. A to všetko e, v dôsledku špekulatívnych bublín, aby podnikatelia boli bohatší. Aj Mário Draghi to uznával. Napriek e, gréckej kríze a jej tragickým dôsledkom ona nebola schopná dať túto politiku do služieb čo najväčšieho počtu ľudí. A ona, pani Lagarde hovorila unisono Green Deal, ale kto platí katastrofy my? Kto e, kupuje, kúpil 63% privátnych dlhov? My. Bola ona, e, sú štáty pripravené platiť e, a je ona schopná prijať, aby štáty platili svoje záväzky? Nie. Ona, tak, ona ešte stále nie je pripravená riešiť rozpory na trhu. Toto posadnutie trhom nerešpektuje naše výzvy tejto doby táto menová politika musí byť v službách e, ekonomickej a sociálnej transformácie. Treba investovať do reálnej ekonomiky. E, treba zredukovať e, tie odvetvia priemyslu, ktoré najviac nečisťujú. Je veľká škoda, že tu pani Lagarde je medzi nami prítomná. Mohli sme mať výmenu názorov na miesto hlasovania, ktoré bolo dopredu schválené dnes a počas celého mandátu ju vyzývam, aby viedla takú menovú politiku, kde budú prioritou národy, ľud a planéta. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Nikolau Alavanos. Európska únia, kapitál, vlády robia si starosti pred e, novou krízou. Banky, veľké banky mali e, monopol posledných rokov, dostávali peniaze, ale chudobní prichádzajú o pracovné miesta a to samozrejme vedie k tomu, že banky musia predávať e, nedobytné pohľadavky, aby mohli prežiť, ale to je hrozba, eh, ktorá bude pokračovať eh, keď tam bude pani Lagarde. Nejde o osobu, pretože politika sa nezmení bez ohľadu na to, kto bude zvolený do tejto pozície. Naďalej eh, tu bude tento deficit. To je kapitalistický systém. Občania Európy sa musia zorganizovať, musia bojovať proti monopolom v iných krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem eh, veľmi pekne teraz na 1,5 minúty pán Niederman.